kolegyňa, kolega Marek Jozef Gorbarčík a David Bohdan Jačkievič eh, boli menovaní ako poslanci vlády, polskej vlády. a Im gratulujem týmto, týmto, touto cestou k ich menovaniu a tým pádom konštatujem uvoľnenie poslaneckých miest týchto kolegov s účinnosťou k 16. novembru 2015. Eh, zodpovedné eh, polské